zajtra. Ďakujem všetkým. E, teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu, stano vyhlásenie e, Rady a komisie k nadchádzajúcemu stretnutiu G20. Teraz by som dal slovo pánovi Gozimu, na, aby to uviedol túto tému. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, veľmi pekne ďakujem za túto možnosť e, možnosť pre talianské predsedníctvo, aby hovorilo na túto tému G20. E, viete, že nás tam zastupovala Európska rada a ja e, som s veľkým potešením prijal vaše pozvanie, aby som vám prišiel porozprávať o tom, aké boli výsledky, výsledky rokovania G20 my to vnímame veľmi pozitívne. isté boli aj v súlade s tým, čo presadzujeme my v ekonomike, e, v, aj s tým, o čo sme sa vlastne snažili e, ešte počas e, tohto pol roka, kedy sme my v predsedníctve a Brisbane každý opakoval ekonomický rast a my ako Taliansko sme tam trošku trochu trpeli tým, že sme tam nemali taký doprovod, aký by sme si boli prijali, ale čo vzýšlo z toho zasadnutia a z tejto konferencie, že treba podporovať investície a rast. A my sme sa teda maximálne zamestna- za- sústredili na rast a zamestnanosť e, a to bolo, te- to bolo naše posolstvo, ktoré sme my priniesli na G20 a to bolo zohľadené aj v záveroch tohto e, samitu, kde sa hovorí o tom, že hospodárstvo ešte stále trpí a je potrebné hospodárstvo oživiť, oživiť globálne hospodárstvo, pretože všetko je stále ešte vo veľmi slabom, zraniteľnom stave. My sme ale zdôraznili aj určitý pokrok, ktorý e, sme dosiahli v poslednej dobe. A tiež sme hovorili o tom, že musíme mať ekonomiku a bankový systém, ktoré budú odolné. E, o tom sa často hovorilo, aj keď sa tam spomínali aj pozitívne kroky, ktoré boli prijaté prijaté v oblasti bankovníctva aj vďaka našim záťažovým testom, ktoré sme vykonali tu v EU. Nože ako teda vlastne boli tie globálne reakcie, ktoré vzýšli zo samitu? Samozrejme, my sa budeme spoločne snažiť navrhovať stratégie rastu, ktoré budú sa sústrediť na verejné a súkromné investície, takže v tomto panuje veľká zhoda. A tiež sme sa zaviazali, že zvýšime obchod a zamestnanosť, to je veľmi dôležité, to je záväzok, ktorý na seba si vzali všetci v G20, že je treba zvýšiť dopyt, je treba prísť s novou politikou e, interných investícií a vytvoriť e, takú novú klímu, ktorá bude priaznivejšia. Je takisto treba zaviesť aj nové nástroje, ako napríklad e, nástroje pre malé a stredné podniky. My sme taktiež uznali, že tu existujú veľké rozpory medzi investíciami, ktoré sú potrebné a medzi tými, ktoré sa vlastne reálne dejú. To by plynulo vlastne aj z dnešnej doobednejšej diskusie v prítomnosti pána Junkera, kde sme hovorili o potrebe investícií v Európe. To zdôrazňovali všetci aj v Brisbane. A tiež e, sa predovšetkým hovorilo o investíciách do globálnej infraštruktúry. A je teda dôležité, aby Európska únia aj e, prispela, už vlastne aj prispela tými záťažovými testami, o tom hovoril aj predseda komisie, aj všetci členovia G20 hovorili o tom, ako Európa e, prispieva svojim úsilím a dnes e, vlastne tieto závery spomenul aj pán predseda E, komisie Juncker. A my musíme reagovať na túto novú výzvu, novou investičnou politikou, ktorá tu dnes bola predstavená, tak na európskej, ako aj na národných úrovniach. A vlastne o tomto sa budeme snažiť aj my v tomto pôroku. Budeme sa snažiť bojovať efektívnejšie proti daňovým únikom a neplatí, chybanie sa plateniu daní. Je treba E, naozaj aby, zabezpečiť, aby sa zisky zdaňovali tam, kde sa vytvárajú a nie, aby sa e, presúvali niekde inde, aby nedochádzalo k tzv. profit shifting. My takisto sme hovorili o tom, že je potrebné zvýšiť automatizovanú výmenu informácií medzi štátmi a že je potrebné zladiť systémy rôznych štátov tak, aby sme si mohli vymieňať viac informácií. Taktiež sa hovorilo aj na tému boja proti daňovým únikom, proti daňovému plánovaniu alebo proti tej agresívnej e, daňovej racionalizácii, čo je veľmi dôležitá téma aj pre talianské predsedníctvo. Chcel by som teda pripomenúť naše kroky, ktoré sme podnikli v oblasti výmeny informáciami medzi napríklad finančnými úradmi. Potom poslednou témou, téma, ktorá nie je až taká pozitívna, to je, že nemám v Európe pokrok, chýba nám pokrok pri plnení reforiem ktoré už boli zadefinované v roku 2010 zo strany menového fondu. Takže to je veľká priorita G20. A aj tu bol vyslaný taký apel na Spojené štáty americké, aby podľa možnosti urýchlili ratifikáciu reforiem, ktoré boli zadefinované už v roku 2010. My sme sa teda zaviazali, že budeme sledovať, ako sa budú plniť eh, tieto kroky. A v závere, pán predseda, by som chcel ešte zdôrazniť, že my sme sa tam zamerali predovšetkým na, na rast, na nutnosť oživiť ekonomiku. Teraz eh, v časoch, kedy by sa Európa mala viac snažiť a lepším spôsobom um, sa snažiť aj v, predovšetkým kvôli dôsledkom k krízy. Je treba s týmito dôsledkami skoncovať. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Dombrovskis. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pán predseda. Ja som veľmi rád, že mám túto možnosť informovať tento parlament o výsledkoch samitu G20 v Brisbane, kde predseda Juncker, aj pán predseda pán Rompuy, aj ja sme nastupovali EÚ. Bolo to, bol to deviatý summit G20 po tom, čo sa tento proces spustil v roku 2008. Dovolte, aby som uviedol hneď na začiatku, že som veľmi rád, že výsledky s výsledkami tohto stretnutia. Nielen, že sú to pozbudivé, ambiciozne z hľadiska vlády, ale tiež odrážajú aj mnohé, ak nie všetky, z cieľov EÚ aj tohto parlamentu. Chcel by som zdôrazniť čtyri hlavné body. Prvý, ktorý sa týka globálneho hospodárstva. Pokiaľ ide o tradícii, tradícii tak eh, stav ekonomiky sveta bol hlavnou témou. Um, Išlo o to, aby sme sa pozreli realisticky na možnosti súčasného vývoja ekonomiky a že je potrebné podporovať štruktúrálne reformy a zabezpečiť fiskálnu kredibilitu. Toto sú piliere našich ekonomic- našej ekonomickej politiky a nemohli sme už e, viac súhlasiť s týmto receptom. Takže keď chceme posilniť obnovu, austrálsky pred, e, premiér svodno, že je treba sa sústrediť na E, zamestnanosť e, a pripraviť silnú politiku investícií a na úrovni G20, na EU úrovni a na národnej úrovni, čo je najdôležitejšie pre súčasnú globálnu ekonomiku. V tomto súvislosti lídry G20 privietali 300 miliardový investičný balíček EÚ a akčný plán Brisbane si poznamenal, že e, EU spustila veľkú investičnú akciu na roky 2015 až 2017 a toto ma predstavovalo silný signál na podporu. A lídry tiež uznali hodnotu sekuratizácie a na pomoc malým a stredným podnikom. Ďalej transparentnosť v daniach, e, daňový e, transparentný daňový systém bol vyjadrený, že je dôležité zdaňovať zisk tam, kde sa vytvára. Prezident Obama povedal, že daňová transparentnosť e, tomuto G20 musí slúžiť najviac. My musíme s tým len súhlasiť, pokiaľ ide o e, iniciatívu boja proti profit shiftingu, ktorá riešiť otázky ako napríklad zvýšenie transparentnosti a e, daňovanie ziskov, ktoré vyrábajú firmy online a táto práca by sa mala ukončiť do roku 2015. Tiež by sme chceli aj o výmenu informácií, e, tých e, tax specific rulings a Takže ešte oznámenie e, predtým o dohod, obchodnej dohody z Bali a výsledkom tejto dohody sa mohli lídry sústrediť na implementáciu rozhodnutí z Bali a tiež na pokračovanie dohanskej e, agendy rozvoja. E, a je treba Tiež sme sa na tom zhodli, že je treba nájsť spôsob, aby systém lepšie fungoval do samitu G, ďalšieho G20 v Turecku. A posledná téma klimatické zmeny. Um, my sme vyvinuli by veľké úsilie, aby sme teda z, sa maximálne venovali zmene klímy, pričom tu z, bola tu snaha potlačiť naše úsilie na minimum, ale my sme to neboli ochotní akceptovať a my sme len stáli za našim stanoviskom EÚ. Potom sme získali aj e, to, že potrebujeme postupovať, aj aby sme dosiahli pokrok na COP21 a aby sme mobilizovali e, fondy, ktoré e, vlastne by mali poviesť k tomu zelenému Green fondu. A toto všetko by malo byť už prejednávané na Parískej konferencii a mm, tiež nebolo e, počas australského predsedníctva teda k zmeny klímy mali svoje silné miesto v týchto rokovaniach. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Rečník hovoril veľmi rýchlo. Ďakujem pekne. Teraz e, rečníci za jednotlivé politické skupiny, za EPP, pán Balc, dávam vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pán komisár, Európska komisia dnes e, má veľmi ambiciózny investičný plán, ktorý dnes bol predstavený a myslím, že ide o to, aby sme opäť získali dôveru pre naše európske hospodárstvo a je veľmi dôležité, že Európska únia sa tento plán zasadzovala už dokonca v, na 20. Brisbane. E, takže je to obe tieto iniciatívy, aj G20, táto investičná iniciatíva, aj tento investičný balíček pre Európu vlastne sú dobrým príkladom. Nesmieme ale zabúdať na to, že eh, je dôveryhodnosť eh, je v v budúcnosť e, sa pre, premieta predovšetkým v zamestnanosti a my musíme zotrvať na dobrej ceste, musíme zabezpečiť takisto aj dobrú daňovú politiku a takisto to bolo aj v agende G20. Členské štáty už urobili veľa, aby Európa hrala vedúcu úlohu aj v automatickej výmene informácií od daňového charakteru. Avšak e, všetci vieme, že tým motorom e, tejto iniciatívy G20 výsledky je spolupráca v rámci OECD Ehm, je dôležité túto posilňovať naďalej tú automatickú výmenu informácií daňového charakteru. Ehm, Európsky parlament požaduje transparentnosť, ehm, konvergenciu daňových politík, aby to všetko pokračovalo ďalej a my veríme, že bude tu už taký širší dohovor o daniach aj, kde bude signatárom aj tak, taká krajina ako je Rusko. A my musíme zabezpečiť tú transparentnosť v, v, pod, v, v daňovej politike. Takže ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz eh, pán Pán Peter Simon má slovo za socialistov a demokratov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcel by som poďakovať predsedníctvu za naozaj za, to, že chce bojovať proti vyhybaniu sa plateniu dania daňovým útikom, pretože už sa v posledných týždňoch sa diskutuje o daňových praktikách v jednotlivých členských štátoch. To je len taká špička ľadovca. Tu EU a stráca ročne tisíc miliard eh, každý rok. Eh, to je niekoľko násobok celého európskeho rozpočtu ročne, ktoré to sú prostriedky, ktoré sa strácajú, lebo je to trikrát toľko, ako dnes predložil Juncker eh, za ako veľký investičný program. A trikrát toľko sa ročne stratí na báze daňových únikov a vyhýbanie sa plateniu daní. Takže EU predovšetkým musí ísť týmto smerom po týchto daniach. To je, musí byť prvý krok a musíme môže samozrejme byť agilný aj na globálnej úrovni. Potom e, je, je to dôležité, že táto téma bola aj na programe rokovania G20. Je dôležité, aby sa pripravil priestor pre podpísanie globálneho dohovoru o daniach. Ale tu sa musia viaceré veci na, uskutočniť. Musí predovšetkým OECD musí e, pripraviť a tie zisky musia byť tam zdaňované, kde vznikajú vyrábajú a nadnárodné koncerny nemôžu platiť len také často smiešné poplatky na miesto daní a daňujú svoje zisky v daňových rajoch. Na toto potrebujeme automatickú výmenu informácií. Ďalej musíme tvrdo postupovať proti daňovým oázam a rajom, je tu dôležitá jasná definícia a jasný katalóg všetkých daňových rajov, aby sme ich dobre poznali a mohli proti ním postupovať. Preto my za SND chceme ten čierny zoznam daňových rajov pre celú Európu, aby to bolo všetko publikované. Ďalej musíme bojovať proti praniu špinových peňazí. E, to je veľmi dôležité. Všetky tieto, alebo vlastníci schránkových firiem musia byť e, zverejnení, musia sa dostať na svetlo musí takisto existovať takýto register a najvyšším cieľom to všetkého musí byť, že všetko to, čo doteraz bolo legálne, e, e, či už to bolo na európskej alebo globálnej úrovni e, a bolo to všelijakým spôsobom zneužívané a všetky tieto síce legálne, ale nelegitímne a to sa všetko musí zmeniť na nelegálne takéto postupy. Ďakujem pekne. Teraz e, za pani Fotiga za e, KCR. Ďakujem pekne, pán predseda, pán pre, predseda Ruskej komisie, vážení kolegovia. Všetky informácie, ktoré poskytol pán komisár Dombrovský, sa a všetky iniciatívy, ktoré boli popísané v dokumentoch e, z samitu G20, ako aj závery, aj, aký, aj aká bola agenda, o čom sa rokovalo a aký má byť program, ktorý by mal viesť k zvýšeniu ekonomického rastu, ktorý bude zabezpečovať e, kvalitnú zamestnanosť. Je to veľmi dôležité E, dôležité sú veľké infraštruktúrálne programy, ktoré sú, je potrebné zabezpečiť e, aj e, prípravu bankového, úpravu bankového systému. Je tu však ale jeden aspekt tohto samitu G20, ktorý si vyžaduje pozornosť a to je otázka bezpečnosti. Bezpečnosť má tiež svoj rozmer aj hospodársky a nedostatok zabýva všetku a každú nádej na rast a rozvoj. A táto otázka eh, vonkoncom sa neodzrkadlila v dokumentoch eh, samitu G20. Eh, keď väčšina krajín predtým, než sme tedy alebo potom, čo sme vstúpili do, e, do NATO, v našej, naša krajina napríklad, alebo aj ďalšie iné krajina, hneď to prinieslo veľké investície, veľký ekonomický rast, boli to veľké infraštruktúrne pro, e, projekty a všetky tieto šance boli pochované otvorenou agresiou v našom regióne a to za, bola tu hrozba balganizáciou nášho regiónu. A vám, pán, nový, pán komisár, aj da, rady. Vy ste teda zastupovali na, tejto, na tomto G20 len časť Európskej únie a vonkoncom ste sa nehovorili o tom, aké sú tu hrozby, ktoré máme, pre, ktoré hrozia nášmu regiónu zo z východnej strany, že je tu bola tu mediálna izolácia eh, Vladimíra eh, Putina. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje za ALDE pán Jakovčič na dve minúty. Nech sa páči. Júna nezaposlených. Ďakujem pekne. 300 miliónov ľudí sú nezamestnaní a z toho 5 miliónov sú E, mladí ľudí. Ak sa pozrieme na výsledky Brisbaneho samitu, tak v prvom rade si treba uvedomiť, že ide o analýzu situácie, ktorá je presná. Dokonca možno, že tie čísla v realite sú ešte e, vyše, tých nezamestnaných je možno ešte viac, ale e, výsledky tohto samitu sú v každom prípade e, nehmotné. Hovoríme tu o dôležitosti toho, e, že treba e, vylepšovať e, pracovné príležitosti pre e, mladých ľudí konkrétnym spôsobom. Už o tom hovorili vlastne konkrétne niekoľko, niekoľkokrát. Takisto sa tam rozprávalo o rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami aj v pracovnom prostredí, teda že tam by ženy mali mať rovnaké práva ako muži, pokiaľ ide o zamestnanosť a teda aby ich zamestnávateľa prijímali na celosvetovej úrovni sa treba pozrieť na možnosti rastu, ako sa dostať eh, z krízy von, ale eh, my dúfame, že aj zo strany Európy bude tá účasť ešte intenzívnejšia. Máme dnes veľkú zodpovednosť a to je síce investícia do eh, tých veľkých projektov. Bol povedané a napísané, že aj malé podniky sú dôležitým zdrojom rastu a treba preto hovoriť aj o klimatických zmenách a takisto o tzv. zelenom hospodárstve alebo zelenom ekonomike a takisto o e, zelenom klimatickom fonde a o zelenom e, priemysle e, súčasnosti aj budúcnosti. Takisto treba rozvíjať tie verejno-súkromné e, partnerstva, ktoré boli uznané počas samitu. Ako už kolegovia povedali, treba zabezpečiť, aby sme mali v budúcnosti e, transparentnosť, daňovú transparentnosť, pretože na e, celosvetovej úrovni je veľa peňazí, o ktoré tu ide a treba, aby sme vedeli, že ľudia sú e, zdanele na základe toho, kde to peniaze vznikajú a zarábajú sa a niekde sú schovávané. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Ferreira. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne. Výsledky stretnutia 20 ukazujú v prvom rade, ak aká hlboká tá kríza je a že ešte zďaleka sa e, nechystá byť nejakým spôsobom vyriešená. Tie e, hlavné krajiny nie sú schopné prekonať túto ekonomickú e, systematickú krízu e, poriadnym spôsobom e, a žiadne poriadne riešenie nebude, pokiaľ nastraníme ten nespravodlivý systém, v rámci ktorého si všetci fungujeme. Máme tu stagnáciu, máme recesiu, dokonca v niektorých eh, tých najväčších eh, eh, európskych ekonomikách. Hovoríme tu o hospodárskej spolupráci, ale v konečnom dôsledku, keď sa na to pozrieme bližšie, tak uvidíme, že vlastne tam nič reálne sa nedieje. To je iba také opakovanie toho kenianského, kenianského receptu. Peniaze sa dávajú do E, rozpočtov štátov, hovorí sa, že chceme podporovať investície, ale v skutočnosti sa to nedeje a tak ďalej. Hovoríme tu o daňových únikoch, ale nikto nehovorí o tých tzv. daňových rajoch a o tých systémoch, ktoré umožňujú využívanie takýchto e, daňových e, rajov, čo sú ilegálne postupy zo strany veľkých nadnárodných spoločností. Ďakujem pekne. Ďalej v mene skupiny EFDD pán poslanec Mach. Nech sa páči, dve minúty. Ďakujem pekne, pán Ferreira to nedokončil, ja to teda nadviažem. Nemyslíte si, že je pokrytecké hovoriť o tom, že zisk má byť zdaňovaný tam, kde vzniká a že zároveň Európsku komisiu vedie pán Juncker, ktorý bol premiérom v krajine, ktorá je a bola daňovým rajom a ktorá e, ponúkala výhodné daňové sadzby tým, ktorí prídu zdaňovať do jeho krajiny. Hovoríte tu o obchode. Ja súhlasím s tým, že voľný obchod môže podporiť rast ale nemyslíte si, že je to pokrytecké, keď na jednej strane, na jednej strane teda dohod, dohadujete nejakú dohodu z USA, kde je obsiahnutá aj doložka o arbitrážach a zároveň vaši poslanci budú navrhovať zajtra rozdelenie spoločnosti Google? Ak to zajtra navrhnú, ak by platila e, e, zmluva TIP, tak e, bude to prvá príležitosť arbitráži, kedy hneď európsky daňový poplatník bude platiť peniaze americkej firme. Hovoríte tu o investíciách. Aké sú investície dôležité pre ekonomiku? Máte pravdu, súhlasím, ale to, čo vy ponúkate, je opäť e, pokrytectvo. E, pán predseda Juncker, Juncker e, predstavil nápad alebo plán, že Európska komisia zoberie z rozpočtu Európskej únie 8 miliard eur, že k tomu Európska investičná banka pridá ďalších 5 miliard a že nejakým zázrakom <laughs> sa z toho stane 315 eh, miliard investícií. To podľa vás nie je pokrytecké? E, hovoríte ale o roste, o raste pracovných miest, ale v skutočnosti eh, sme v oblasti, v regióne Európskej únie, kde nie je žiaden rast, kde nie sú žiadne nové pracovné miesta. Vy ste vymysleli Lisabonskú stratégiu, chcete byť, alebo chcete byť do roku 2010 najviac konkurenceschopnou ekonomikou sveta a v skutočnosti sme sa stali krajinou, ktorá, alebo regionom, ktorý vôbec nerastie. Takže prosím vás, toto pokrytestvo si nechajte. Ehm, Ďakujem pekne. Ďalej za nezaradených pán poslanec Eiffel, nech sa páči. Ehm, vážená pani predsedajúca, máme tu ten, tie mediálne reči, ale okrem toho sa od G220 nedalo veľa e, očakávať s výnimkou toho, že EÚ čas viacej poslúcha záujmy globalizácie a USA. Máme tu de facto americký protektorát a e, nakoniec ani to Rusko e, nie je až také izolované, ako by ste Eh, vy chceli. A tieto krajiny pripravujú multilaterálny systém pre budúce eh, desaťročia. Eh, môžeme to hovoriť o tej kolektívnej histérii európskych inštitúcií. Aby som chcel, aby sme sa my inšpirovali napríklad migračnou politikou Austrálie. Tá je jednoznačná, tá je silná. A ich operácie v roku 2013 vlastne naozaj dosiahli to, že boli E, tí obchodníci s ľuďmi naozaj demotivovaní od, nich, od ich e, kriminálnych aktivít a my keby sme chceli, môžeme to spraviť rovnako a s rovnakými dobrými e, výsledkami. Ďakujem pekne, pán poslanec. Ďalej vystúpia poslanci sami za seba, už nie za skupiny. Najprv tu máme poslanca pani Spiraky z EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o odhodlanie G20 spoločne e, pracovať v prospech rastu a zamestnanosti. To je vec, ktorá prichádza v správnom momente. Je to potrebná záležitosť a to nielen preto, e, lebo tá hospodárska hospodársky rast v Európe a inde je slabší, než sme si e, mysleli, že bude, ale aj preto, že máme tu ten uh, vyše 300 miliónový, 300 e, miliónový uh, investičný plán uh, pána Junckera. Je to ambiciozný plán a pokiaľ E, ho dobre vykonáme, tak aj sa dosiahnu jeho ciele, vytvorenie milióna nových pracovných miest a e, zároveň to nebude predstavovať nové veľké dlhy pre Európu. Samozrejme musíme sa ešte dozvedieť, e, dozvedieť ďalšie detaily, pokiaľ ide o tento plán a tie detaily sú dôležité, pretože častokrát v nich sa skrýva diabol, ako sa hovorí. Takže Európska komisia nám ešte musí vysvetliť, odkiaľ presne tieto peniaze E, prídu, teda tých 270 e, miliard, pretože sa tu hovorí o tom, že treba mobilizovať túto e, E, sumu nejakým pakovým efektom, ale ja chcem vedieť, ako presne e, sa e, bude pos, teda, pomáhať aj tým krizovým krajinám. Bolo povedané, že tie budú mať prioritu a krajina, ktorá najviac bola zasiahnutá je Grécko. Takže chcem sa spýtať, aké konkrétne postupy budete mať preto, aby ste prioritne riešili práve tieto krajiny, pokiaľ o financovanie z nového fondu. Myslím si, že teda táto iniciatíva Európskej komisie je dôležitá a je v súlade so záväzkami G20, ale potrebujeme detaľnejšie informácie ohľadom toho, ako presne tieto e, mechanizmy budú fungovať, ako ich komisia bude realizovať a nakoniec aj Európska investičná e, banka. Aké nové inovatívne nástroje budete používať? Bude to súčasť nového plánu, nového investičného plánu? Toto všetko tam treba ešte vysvetliť. Nie preto, že by sme nejako kriticky pristupovali k tejto iniciatíve Európskej komisie, ale chcem, aby sme lepšie tomu mohli e, verieť, e, aby sa tie rizika minimalizovali. Preto je veľmi dôležité, aby ten nový plán bol ambiciozný a aby splnil e, ten cieľ, alebo tie cieľe, ktoré má. Proste v Európe už na to nemáme čas. Čas nám vypršal a bolo to jasne podané aj na tom G20. A najmä to platí pre tie krajiny, ktoré sú E, tou krízou najviac e, zasiahnuté. Ďakujem pekne. Viem, že hovoríme tu o dôležitej téme, ale chcela by som vás poprosiť, aby ste dodržali váš e, vyčlenený rečnícky čas, aby mohli vystúpiť aj ďalší. Ďalej, pán poslanec Gutierrez, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja nie som nejaký fanšik eh, G20 od prvého samitu eh, vo Washingtone cez eh, bankrot Lehman Brothers. Bolo tu veľa slubov, ktoré v skutočnosti sa potom nezrealizovali. Môžem dať veľa príkladov, ale na druhej strane Európska únia opäť je hlavným problémom tohto samitu. Rast okolo 0%, chudoba, nezamestnanosť, veľké čísla, veľké percentá, e, riziko deflácie, devalvácia, ktorá ide veľmi rýchlo a je, e, zrani- robí nás zraniteľným voči iným ekonomikám. Celý svet nám hovorí, aby sme naše postupy zmenili. Hovoria nám, aby sme spravili toho viac, ale hlavne, aby sme tie veci spravili inak, aby sme E, stimulovali e, našu ekonomiku a dostali sa z tej krízy. Vlastne chcú iba sedlecký rozum od nás. A my čo im ponúkame? Rozdelenú Európu, e, stimuly, zmeny, a veci, ktoré sú odsudené v skutočnosti na neúspech. E, takouto menovou politikou to, to nám nestačí. Musíme mať aj konkrétne fiskálne postupy, ešte viac ako to, čo navrhuje Juncker. E, musíme e, aj rast a stabilitu, ten pakt e, interpretovať flexibilnejším spôsobom, aby sme netlačili negatívnym spôsobom na náš e, vnútorný dopyt, aby naši občania si mohli dovoliť kupovať veci. Musíme bojovať proti daňovým e, podvodom, musíme teda viac stimulovať naše hospodárstvo a v každom prípade potrebujeme konať aj solidárnym spôsobom

Mazurinos. Ďakujem pekne. Pán eh, Mazurini, máte jednu minútu. Pani predsedajúca, kolegovia, eh, môžeme sa tešiť, že sa vodcovia stretli Brisbane a hovorili o celosvetových problémoch som naozaj rád, že hovorí o takých dôležitých otázkach, ako je celosvetový a trvodržateľný rast, klimatické zmeny a boj proti epole. Musíme povedať, že e, vodcovia svetových veľmocí boli celkom zjednotení, pokiaľ išlo o ruskú hrozbu. Vladimír Putin sa zúčastnil stretnutia G20, ale väčšina e, zúčastnených mu priamo otvorene povedali, e, čo si myslia o kríze na Ukrajine. A naozaj som e, rád, že k tomu došlo, pretože treba mierovou cestou vyriešiť situáciu na Ukrajine. Ale teraz, čo sa deje na rusko-litovskej hranici, tak to môže byť tiež ešte vážne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Vilimsky, 1,5 minúty dámy a páni. Musím e, povedať, že vodcovia G20 sú naozaj veľmi mocní, pretože predstavujú dve tretiny e, celosvetového obchodu, 80 e, bruto príjmu na celom svete. A preto od tých ľudí očakávam aj veľké riešenia. Ja neočakávam nejaký investičný balík, ako e, s ním prišiel pán Junkers. Nie, očakávam štrukturálne riešenia vo finančnej oblasti. A konečne e, riešenie po kríze v roku 2008, ktoré niečo prinesie, e, ktoré pomôže firmám konečne postaviť sa na nohy a nebude umožňovať šéfom bank chodiť do finančného kasína ale jednoducho im ukáže, že musia preukázať zodpovednosť a musia zaviesť stabilitu do finančníctva. A po druhé, bolo by dôležité aj e, konečne usmeriť to, čo sa deje na burzách, pretože dve tretiny e, všetkých obchodov, ktoré prebiehajú na burze, sú e, svojvoľné obchody tých, ktorí tam obchodujú Eh, svojvoľné obchody bank a vieme, čo sa tam deje, eh, pretože eh, stále väčšia je tá medzera medzi G7 a krajinami BRIC. A my nepotrebujeme takéto rozdelenie veľkých blokov, ale potrebujeme jednať v mene ľudí a politika by si mala zobrať svoj primát naspäť a nemala by byť iba na špagatiku finančníkov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Baláš, 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Pána predsedajúci, vážený pán e, komisár. Medzinárodný menový fond ECB, ďalšie inštitúcie, to, že G20 hovoria, že e, všetky predpoklady, ktoré sme z hľadiska ekonomického e, mali, tie neoliberálne predpoklady, to už proste sú veci, ktoré nefungujú. A dnes máme proste potrebu zvyšovať dopyt na medzinárodnej úrovni z hľadiska e, služieb aj e, tovaru. A vieme teda, že otázka e, daňových únikov, daňových podvodov, že otázka investícií, už proste vieme, že otázka aj ekologickej tranzície, to všetko sú jednoducho absolútne priority. Kolega Gutierrez to teraz hovoril, je potrebné, aby komisia, aby EÚ proste tieto nové predpoklady konečne akceptovali. To sú tie správne predpoklady, aby konečne konali. E, treba sa aj k tým daňovým e, podvodom e, lepšie e, a detálnejšie postaviť a dobre zacieliť naše investície tam, kde to je naozaj užitočné, aby sme prišli s novým e, modelom rozvoja a spravili všetko preto, aby ekologická tranzícia bola vykonaná u nás v EÚ, aby my sme boli istými lídrami v tejto oblasti, aby sme boli v prvej línii. A pokiaľ ide o tie ekonomické politiky, ktoré treba e, vykonávať, už aj G20 nám povedal, že treba ísť týmto smerom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Bošty na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca podpredseda skupina SAD berie na vedomie obmedzený pokrok, o ktorom sme sa dozvedeli a sme naozaj radi, že G20 sa zaviazala zvyšiť o 2% HDP. Ale ak ostatným štátom sa podarí prekonať účinky krízy a Európe by sa to nepodarilo, tak by to znamenalo, že ostatným krajinám sa podarí dostať z krízy rýchlejšie. Ďalšou dobrou um, iniciatívou je opäť um, investovať finančné prostriedky a vytvárať nové pracovné miesta. Je to iniciatíva, o ktorej sme sa dozvedeli dnes ráno. Uh, potom treba robiť všetko preto, aby uh, nedochádzalo k úniku daní uh, v cezhraničnom rozmere a musíme si priznať skutočným problémom, ktorý tu máme, e, sú otázky daní a unikov daní, pretože e, tie uniky dosahujú až HDP USA. Hovorilo sa aj o rokovaniach, ktoré sa týkali klimatických zmien, ale e, musíme povedať, že škoda, že sme neboli súčasťou dohody, ktorú podpísali USA a Čína v Pekingu. A veľmi málo sa povedalo o hrozbe eboli. Môžeme to teda brať tak, že G20 nechápe, že veľké štáty urobí síce všetko preto, aby zvládli krízu, ale nepodarilo sa im to. A nepodarilo sa im znížiť a zmenšiť rozsah tohto problému určite bude mať obrovské problémy kvôli tejto kríze tu v Európe a v afrických štátoch. A tu som očakával, že Európska únia bude vodcom a že náš hlas bude vypočutý. Ďakujem veľmi pekne. A teraz David Martin, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Sú štyri členské štáty, Európskej únie, ktoré sú v G20 a aká je samotná Európska únia. A čo je smutné, je, že náš rast stagnuje zatiaľ, čo e, v ostatných krajinách G20 rýchlo rastie. Takže ja vítam ten sľub komisie, že bude investovať peniaze tak, aby odštartovala ekonomiku. Musíme predsa len ostať realisticky v tom, že sa nám nepodarilo obnoviť ekonomiku exogennými faktormi. E, my musíme robiť všetko preto, aby sme e, povzbudili rast a zachovali rast. Na to potrebujeme aj e, nový program. My si neuvedomujeme náš plný ale hoci sme pomaly najväčší trh na svete. Máme tu strany twinningový systém, ktorý vítame. Vítame skutočnosť, že aj balík Bali bol odštartovaný multilaterizmus nebude odpoveďou do blízkej budúcnosti. Musíme sa pozrieť teda našu bilaterálnu agendu. Musíme sa postarať o to, aby Singapur a dohoda z e, Kanadou bola ratifikovaná. Musíme sa postarať o to, aby sme uspeli v našich rokovaniach z USA a s Japonskom. Musíme sa postarať o to, aby sme dosiahli dobrú investičnú dohodu s Čínou. Ale musíme sa postarať o to, aby sme toto všetko dosiahli nie za každú cenu, ale tak, aby tieto e, dohody obsahovali dôraz na e, spravodlivý rast, e, spravodlivé pracovné podmienky a silnú finančnú reguláciu. Myslím si, že sa nám to podarí dosiať v našich bilaterálnych obchodných dohodách a takým spôsobom budeme môcť prispieť k cieľom G20 a prispieť k rastu na celom svete. Ďakujem veľmi pekne. Potom ďalší rečník je pán Danty. Jedna ďakujem veľmi pekne, e, pani predsedajúca, e, pán komisár, kolegovia. G20 nám opäť ukázala, ako tieto štáty reagujú na ekonomickú krízu, e, ktorá dusí raz na kontinentoch, ničí pracovné miesta a nemôže to byť iba jedna krajina, ktorá sa zaviaže urobiť niečo. Musí to byť celosvetový boj všetkých krajín. A to sme sa snažili urobiť dnes s investičným plánom pána Junkera. Je to plán, ktorý má svoje obmedzenia, napriek tomu predstavuje e, určité riešenie, pokiaľ ide o európsku politiku. Potrebujeme Európu ktorá bude fungovať na národnej úrovni. Potrebujeme Európu, ktorá bude vodcom, pokiaľ ide o ekonomiku a ktorá sa stane novým protagonistom v našich obchodných vzťahoch. Musíme pozbudzovať transformáciu tohto pomerne starého unaveného kontinentu, tak aby sa Európa stala novým protagonistom na celom svete. Musíme Európu premeniť na kontinent, ktorý bude predstavovať príležitosť pre budúce generácie. Ďakujem veľmi pekne a teraz prichádzame ku Catch the Eye. A Nikola Kaputo bude mať slovo ako prvé. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Na samite sa hovorilo o celkovom raste, o dopite ponuke, štruktúrálnych reformách, o všetkých týchto otázkach, ktoré sú zrejme dôležité pre budúcnosť, ale to konečné vyhlásenie eh, nehovorilo nič o produktívnej ekonomike, ktorú sme skúmali eh, v minulosti. Mikropodniky a malé a stredné firmy, tie predsa tvoria kostru celého systému. To sme uznali v minulosti a tu sa to nespomína. A po vojne to tak aspoň bolo do e, súčasnosti. Pozreli sa síce na otázku vyhybaniu sa daní, ale mali prísť nejakými e, konkrétnymi návrhmi. No a protikorupčné opatrenia e, pre roky 2011 až 2016 tak tie sa skúmali na tomto samite a dúfame, že e, prinesú transparentnosť vo verejných a súkromných financiách. Takisto, keď ide o klimatické zmeny a nezamestnanosť mladých. E, je dobré, že sa tomu venovali. E, ďakujem. A teraz pán Etheridge. Ďakujem. Pán Kolty povedal, že výsledky e, samitu G20 boli priaznivé pre jeho pohľad na ekonomiku. Keď sa jeho pohľad na ekonomiku odráža v tom, čo povedal pán Juncker dnes ráno, ktorý predstavil e, tú veľkú krhličku s vodou, ktorou bude rozlievať všade naokolo so svojimi e, investíciami, tak bude to predsa 9% e, HDP a 50% z toho budú financovať štáty, tak musím povedať, že záhrada pána Junkera nebude veľmi prospievať a ak to sa snažíme dosiahnuť, tak Boh nám pomáhaj. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dám slovo komisárovi, aby reagoval na to, čo sa tu spomenulo. Nech sa páči, pán Dombrovskis. Vážená pani predsedajúca, vážení Eh, poslanci Európskeho eh, parlamentu. V prvom rade sa chcem poďakovať za túto rozpravu a za vaše pripomienky. Eh, určite si zaznamenáme všetko, čo ste povedali a využijeme všetky vaše pripomienky a odporúčania. Keď sa pustíme do ďalšieho samitu G20 pod vedením Turecka. E, napriek všetkým tým kritickým slovám, ktoré som si vypočul, musím povedať, že G20 tu zostane. Je to jediné celosvetové fórum, ktoré dáva dohromady e, novoznikajúce a rozvinuté krajiny a je mimoriadne dôležité pri našej ceste z krízy k obnove. To tempo reformy je možno pomalšie, než sme dúfali, ale všetci vieme, e, že Musíme ťažiť z vlastných skúseností v EÚ. Musíme však urobiť e, pokrok, aby sme boli efektívni na všetkých úrovniach. Brisbane, kde e, sa e, uskutočnil summit G20, priniesol dôležité výsledky. Máme silnú koherentnú politiku, ktorá by mala pomôcť aj obnoviť ekonomiku v Európe. Viacerí rečníci hovorili o bezpečnosti v súvislosti so situáciou na Ukrajine. A toto nebolo súčasťou oficiálneho programu G20, predsa len sa o tom hovorilo na okraji samitu a predseda Juncker viedol vážny rozhovor e, s prezidentom Ruskej federácie pánom Putinom, e, pokiaľ ide o politiku Ruska voči Ukrajine pokiaľ je rok 2015 pre G20, musí to byť e, rok ukončenia e, programu. Pokiaľ ide finančnú reguláciu a dane, e, musia zostať stredobodom našej práce. A tento parlament určite pripraví ambiciozný program pre ďalší summit G20. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Dombrovskis. A mene rady teraz dávam slovo pánovi Gozimu. Ďakujem veľmi pekne, pán predse- pani predsedajúca. Spomínali sa tu mnohé témy. Hovorilo sa tu o tom, že treba bojovať proti daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa daniam. Samozrejme, to budeme robiť v rámci legislatívnej iniciatívy v Európe, aby sme sa zbavili daňových rajov, aby sme sa zasadili za boj proti vyhýbaniu sa daniam. To bude aj súčasťou našej práce počas tohto predsedníctva. My e, sme začali spolupracovať s rôznymi administratívami v oktobri a v decembri to bude oficiálne e, prijaté bude to obchodná agenda, ktorá by mala byť prijatá multilaterálne aj bilaterálne. Na G20 sa povedalo, že musíme robiť všetko preto, aby sme mali naozaj dobré výsledky. To bolo našou prioritou a takisto je tu ďalšia výzva, ktorá nás čaká e, vzhľadom na dohody s Kanadou, Japonskom a Čínou. O tom sa tiež hovorilo dnes večer. Plne s nimi sú. Pán Jakovčič hovoril o číslach čo znamená, že si musíme presne povedať, e, čo sa bude diať. Máme e, viac ako 7 miliónov nezamestnaných, tak si musíme povedať, čo budeme robiť, aby sme nemali toľko nezamestnaných. Musíme dostať ľudí na trh práce, to je mimoriadne dôležité. Už sme toho dosť urobili a na G20 sme si povedali, že to je náš najvyšší cieľ, toto musíme urobiť, ale Jednoducho musíme pomôcť aj tým najviac nevyhodneným a tým, ktorí trpia postihnutím. Musíme na tom pracovať tu, v európskych inštitúciách, medzi ktoré patrí aj parlament. Musíme uskutočniť štrukturálne opatrenia na trhu práce, aby sme podporili tvorbu pracovných miest. Pán poslanec Danty hovoril o potrebách, s ktorými súhlasíme. Treba zmeniť ekonomickú politiku a prístup. A viacerí spomínali G20 rôznym spôsobom. Musíme zmeniť svoj prístup k ekonomickej politike v Európskej únii. A máme pocit, že toto je dôležitý posun Potrebujeme nové fiskálne stimuly, musíme robiť všetko preto, aby sme presadili pak stability a naši vodcovia to dali do agendy pre zmenu na jún. A to je naše východisko. Sme veľmi radi, že sme si vypočuli plán pána Junkera dnes ráno povedal, že národné príspevky k tomuto plánu budú potrebné v rámci paktu rastu a stability. Verejné výdavky by mali podporovať investície, aby sme dosiahli ciele Európskej únie. Povedali sme, že všeobecné pravidlá, ktoré máme, budú musieť zahrňať aj iné nástroje pre investície prostredníctvom národnej a regionálnej spolupráce, prostredníctvom kohezie. Tá bude dôležitá, kohezia pre rast. Objektívne si myslím, že na to musíme pracovať. Spomínala sa aj solidarita. Áno, potrebujeme solidaritu, potrebujeme o mnoho viac solidarity v Európskej únii slovo solidarita sa často spomína v zmluve o fungovaní Európskej únie 21 raz. 21 článkov. Potrebujeme teda silné, e, cielené opatrenia. Toto nám to ostalo od predchádzajúcej komisie, ale dúfam, že teraz rada, komisia aj parlament na to budú ďalej pracovať v novom volebnom období. Hovoril som teraz o legislatíve pre inovácie, pre ekonomickú politiku, ale nemôžem tu byť pápežom, pokiaľ ide o ekonomickú politiku, ale môžem veriť tomu, že všetci urobia všetko, čo je v ich silách, aby Európska únia prispela k vytvoreniu väčšieho počtu pracovných miest pre občanov. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi potreb- podrobnú odpoveď v mene predsedníctva na pripomienky, ktoré sme si vypočuli eh, počas rozpravy. Ukončili sme tento bod a teraz prejdeme eh, priamo k ďalšiemu bodu, a to vyhlásenie komisie eh, k digitálnemu jednotnému trhu. Máme tu tri návrhy od PPE, SAD,